Vážení kolegovia a kolegyne, e, začíname s našou veľmi dôležitou schôdzou a všetci si uvedomujeme, nakoľko je zásadná. Chcem sa poďakovať komisárovi Oettingerovi za to, že medzi nás prišiel aj so svojím tímom. Chcem sa im poďakovať za ich angažovanosť a za odvedenú prácu. Náš zmierovací proces rozpočto, rozpočte zatiaľ nebol úspešný. Vychádzali sme z toho, že keď rada e, dala miliardu Turecku na e, príjmanie sírskych utečencov, že to nebol najšťastnejší ťah vo vzťahu s Európskym parlamentom, ktorý sa k tomu nemohol vyjadriť a preto je potrebné zohľadniť aj priority a očakávania našej inštitúcie. Komisia v snahe dosiahnuť rovnováhu si myslela, že treba uplatňovať eh, článok 15 odsek 3 nového finančného rokovacieho poriadku. Eh, veľmi k tomu prispela pani Gresle bol to elegantný spôsob e, poukázať na toto, na tento nový dokument, ktorý je v platnosti od 1. augusta. A teda výskum mal byť jednoznačne prioritou, pretože od toho závisí aj budúcnosť Európanov a európskeho kontinentu. Tu sme sa e, tu sa nám nepodarilo presvedčiť radu a Každopádne sme boli donútení skonštatovať náš neúspech. Možno od januára budeme musieť uplatňovať e, predbežné dvanastiny, ale predsa len, keby sa to podarilo, bolo by to v záujme Európy. Komisia sa o to všemožne snažila e, v rámci stropu 1% HDP a to formou E, nového návrhu komisára Oettingera. E, odprezentoval ho minulý pondelok, takže dám mu slovo a ešte raz sa chcem poďakovať za jeho angažovanosť a za jeho úsilie. Snaží sa, aby sme sa v nadchádzajúcich e, hodinách dopracovali ku kompromisu s radou. Nech sa páči. Vážený pán komisár, máte slovo. Vážený pán predseda, vážený kolege, kolega Artui. Chcem sa poďakovať všetkým prítomným za to, že mám príležitosť e, tu byť a odprezentovať vám náš nový návrh. Potom, ako sme pred 11 dňami sa ako Rada a parlament nedohodli a komisia minulý piatok e, rozhodla, že ma podporí, e, e, predloží teda nový návrh rozpočtu a zajtra sa s ním pôjde do trialógu. Takže je tu istý časový tlak, pretože je tu plenárka budúci týždeň v Štrásburgu a e, mal by to byť e, eventuálne cieľ tohto trialógu a preto by sme mali asi všetko spraviť na to, aby sme zajtrajší deň plne využili a ako e, rada parlament sa dopracovali k spoločnému rozhodnutiu, pretože mať tie predbežné dvanástiny to by malo veľké nevýhody budúci rok poprvé, druhá tranža pre Turecko, by nemohla byť vyplatená, pretože by sme potrebovali viac eh, peňazí, ako by umožňovala 1,12. Potom január a február to sú tie mesiace, kedy um, dostávajú aj polnohospodári peniaze a neboli by spokojní iba s nejakými predbežnými dvanastinami. Takže v januári, vo februári by to znamenalo, že e, by sme polnohospodárov možno, že nemohli tak uspokojiť pred e, voľbami v maji. A tiež e, výskum, to by sme nemohli dostatočne podporiť a pritom máme nielen bežiace projekty, ale aj nové projekty, ktoré by neboli financovateľné bez riadneho rozpočtu na budúci rok. Spoločne sme dosiahli veľké pokroky v rámci zmierovania a iba jeden alebo dva body boli mm, sporné a nebolo možné sa e, na nich dohodnúť. Aby bola väčšia pravdepodobnosť, že sa dohodneme, tak e, návrh komisie e, maximálnej možnej miere vychádza z toho, čo by bolo priateľné pre obidve strany a doplnili sme tam to, čo vyvstalo v priebehu e, zmierovania a čo bolo dôležité pre radu a parlament. A mali by to teda byť spoločné pozície. Tie ťažiska sú nezmenené rovnosť, e, zamestnanosť, migrácia, bezpečnostná politika, e, environmentálna politika, e, ochrana klímy, okrem iného. Teraz ďalšia strana záväzky 1,00 HDP EÚ 165,6 miliard eur presne, čiže navýšenie v porovnaní s roku 2018 o 3,1 Potom nepredvídané výdavky, tu máme maržu 1,3 miliard eur, to podľa nás je E, postačujúce platby. Tu navrhujeme 148,2 miliárd navýšenie v porovnaní s rokom 2018 o 2,4 Ďalšia strana. Ak odhliadneme od fluktuácií v EFSI v okruhu 1A, e, o skoro 3 miliardy eur sme to navýšili. Horizon 2020 tu chceme navýšenie o 100 miliónov na základe článku 15 odsek 3. Takže sme e, nezobrali 400 miliónov, ale iba 100, aby bolo jasné, že nám nejde o nejaké pretláčanie rúk, ale jednoducho, že berieme e, to, čo hovorí rada vážne. Potom k tým 400 miliónom ešte, ak dovolíte, tie e, pochádzajú z roku 2017, ale nielen z rozpočtového roku 2017, ale v tom roku sa zo 7 výskumného projektu z predchádzajúceho rozpočtového rámca jednoducho vychádzalo. Čiže ostatky v roku 2017 teda medzi rokmi 2013 až 2017 jednoducho sa to e, všetko zohľadňovalo až v roku 2017. A teda o 100 e, miliónov naviac. Erasmus Plus tu naviac 200 miliónov, čiže v roku 2019 budú, bude spolu o 400 miliónov viac ako e, v roku 2018. Menšie navýšenie pri kosme a pre, pri programoch pre malé a stredné podniky, čiže o 5 miliónov eur Naviac, keď sa ešte raz pozrieme na článok 15 zbližšia, tak eh, možno, že je to to, čo je na ďalšej strane, na strane číslo 5. Možno, že niečo ešte upresním. Tento nový článok, pán mm, predseda, vy ste spomenuli pani Gresle, ona e, bola za tými E, zmenami vyjednávala o tomto článku s radou. Vďaka aj jej úsiliu sa to stalo realitou. Tento nový článok dáva tú možnosť, že neviazané e, prostriedky, alebo ktorých viazanosť bolo, bola zrušená, sa môžu e, prerozdeliť na novo Takže na to, sa bude, na to sa budú musieť dohodnúť rada a parlament, čiže nič automatické, ale taktiež nie je možné e, to nejak automaticky zamietnúť. A, a v piatok sme v rade prvýkrát uviedli náš nový návrh. Môj generálny riaditeľ je za to zodpovedný. Je viacero členských štátov, ktoré sa pozerajú na uplatňovanie článku 15.3 15 neutrálne. Sú štáty, ktoré sú za a zhruba 10 členských štátov majú k tomu zamietavý postoj a zajtra to bude určite ťažisko rokovaní. Myslíme si, že máme dobré dôvody utlmiť tieto prostriedky, respektíve neutlmiť, ale zvýšiť, pretože práve vo výskume a vo vývoji vidíme ich dobre využitie, čo dokážeme. Teraz skupina ďalšia, to je iniciatíva zamestnanosti. Tu sme zvýšili náš pôvodný návrh o 117 miliónov to znamená, že máme rovnakú sumu k dispozícii ako v roku 2018 pre zamestnanie mládeže. Pri e, e, riadku 2 polnospodárstvo sme zvýšili prostriedky na boj proti prasiačemu modru a potom olivy. To je všetko E, téma, ktorú preberáme v našom zmierovaní. Program LIFE, ochrana životného e, klímy, ten by sme chceli navýšiť a ideme nad rámec pôvodného návrhu komisie. A teraz skupina 3, bezpečnosť a občianstvo únie, azyl a migrácia a MIF, tam je 400 miliónov E, to je výrazné zväčšenie, zvýšenie. Chceme to zvýšiť sluba o 56 bezpečnosť 5 miliónov a Europol, Eulisa, Eurojus budú mať navýšené prostriedky. Potom sme navýšili Creative Europe, Multimedia a aj tam máme opatrenia na potlačanie fake news v rubrike 4. Tam je hlavným problémom Turecko a my poznáme a vieme, čo si parlament myslí. Tie 3 miliardy sme na, doplnili, o jed, teda sú tam freshman 1 miliarda a 2 miliardy z pôvodného návrhu. A súčasne tie nástraje E, rozvoj, spolupráca, susedské programy, tam je 21 miliónov a UN, OSN sú zvýšené a takto chceme v oblasti rozvojovej pomoci susedstva mať financovanie e, financovanie na dostatočnej úrovni pri potláčaní koreňov migrácie. To by mohlo zodpovedať aj očakávaniam parlamentu. Potom by ste žiadali zníženie e, pomoci Turecku pre e, približovanie sa na to sme reagovali. Rubrika riadok 5, tam je otázka služieb a tam sme riešili otázku zvyšovanie platov a máme tam 20 miliónov a znižili sme aj výdavky na budovy. Malé zvýšenie je pre súdny dvor a pre strategickú komunikáciu e, vonkajšej služby. Všetky pilotné projekty navrhované parlamentov aj prípravné opatrenia sme v plnej miere zohľadnili. A teraz obrázok 7. Tu vidíte prehľad navýšenia prostriedkov pre záväzky v druhom návrhu rozpočtu. Spolu to predstavuje navýšenie o 750 miliónov a podľa priorít 1A, 1B a 4 parlamentu, to tam vidíte, myslíme si, že tým sme reagovali na očakávania parlamentu v jednotlivých okruhoch. Na e, obrázku 8 vidíte tie osobitné nástroje, ktoré sa týkajú flexibility nad rámec viacročného finančného rámca, maximálne využitie. Ide tu o nástroje pružnosti a je to 2,45 miliard eur. A aj, aj tak v roku 2019 zostáva ešte 1,8 miliardy na nepredvídané, nepredvídané potreby. To znamená, že máme dostatočne primeranú maržu pre riešenie katastrof alebo iných nepredvídateľných požiadaviek na financovanie. Na obrázku 9 sú uvedené ďalšie kroky. Zajtra budeme mať trilóg a my ako komisia sme pripravení robiť všetko, aby zajtra počas trilógu sme dosiahli dohodu a Dúfame, že v parlamente v Štrasburgu 12. alebo 13. decembra by sa mohlo hlasovať o celku. Ak by to tak bolo, tak potom by váš výbor mohol 10. decembra prijať potrebné závery. Takže vidíte, že sme naozaj pod časovým tlakom. Ešte raz k predbežnej 12. Tu vidíme určité nedostatky, nevýhody pre úlohy, ktoré, sa nás, ktoré nás čakajú na budúci rok. Hovorili ste totiž o tej možnosti tých 12, ktoré by sa rozdielovali. Vidíme to negatívne. Pokiaľ ide o migráciu, zdaňovanie, Horizon 2020, polnohospodárstvo a tak ďalej, Erasmus+, by sme nedokázali realizovať to, čo by sme dokázali urobiť so schváleným rozpočtom pre rok 2019. To sú tie navýšenia pri Horizonte a Erasme+. To by sme nemohli urobiť, ak by sme išli na riešenie 12.12. V polnospodárstve by to ovplyvnilo priame platby a členské štáty by nedostali úplný objem 50, 75 až 85 prostriedkov sa používa na náhrady v januári, februári, ale keby sme mali 12, tak by nemohli mať e, tento rozsah, ale mali mesačne len 8,3 k dispozícii. A to by určite nebolo odôvodniteľné voči polnospodárstvom. Pri Erasme Plus by išlo o 400 tisíc mobilitných štipendí a tie by meškali Dve tretiny programu ETA sú v prvom štvrť roku a jedna dvanástina alebo tri dvanástiny by im nepomohli. Pokiaľ ide o horizont 2020, keby sme išli na dvanástiny, tak v januári by chýbalo už 100 miliónov na platby a to sa týka 200 platieb na platy 2000 výskumníkov, tie by sa nedali vyplatiť. A ešte okrem toho by boli úroky za omeškanie, čo nechceme platiť. Pri Connecting Europe by to bolo, že táto finančná podpora na rok 2017 a výzva ktoré výzvy na projekty pre jednotné nebo a podobne by nemohli byť k dispozícii. A mám veľa ešte takýchto príkladov, ktoré by sa mohol uviesť. Výstavba nového odspodu na samo sebi meškala, rozširovanie Frontexu by bolo e, problematické a podobne. A preto máme konkrétne dôvody, prečo parlament E, rada a komisia by mali zajtra prísť k dohode. Na záver, to je ten posledný obrázok 11. Tam je návrh rozpočtu na rok 2019, kde sú zvýšenia v tých oblastiach, ktoré sú vaše priority, investície, raz mládeže, zamestnanosť a bezpečnosť. V absolútnych číslach tu ide takmer o 5 miliard eur, čiže to je 38 navýšenie. Nemali by sme podceňovať ročný rozpočet. Takýto rozpočet má zodpovedať očakávaniam vo volebnom roku, očakávaniam voličov. A rád som k dispozícii odpovedať na vaše otázky. Aj môj kabinet, generálny generálni riaditeľia sú vám dnes a zajtra poludnia k dispozácii. Ak by pri číslach vám niečo nebolo jasné, prosím, obráte sa na nás ešte pred trilógom, aby sme sa spolu si to vysvetlili a pochopili, o čo ide. To znamená, každá otázka, každý problém, každá nejasnosť by som bol naozaj veľmi rád, keby ste si vyjasnili ešte pred trilógom spolu s nami. Ďakujem veľmi pekne. Merci, Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Bola to veľmi jasná prezentácia. Vy ste hovorili o tých nevýhodách 12, eh, ale mohlo, že ste ešte mohli spomenúť, eh, že by naozaj nebolo ľahké financovať tú miliardu pre Turecko. A to by bol jasný dopad eh, toho, keby sme sa ku kompromisu nedopracovali. Vás ale teraz zaujíma postoj parlamentu a preto dostane spravodajca všeobecný Daniele Vioty slovo ak sa zmestí do šiestich minút, bol by som veľmi spokojný. Ďakujem. Mali sme tu diskusie, ktoré naozaj sú komplikované, ale ja sa pokúsim za 6 minút eh, sa vmestiť do tohto okienka vyhradeného. Opäť sa vrátim k tým intenzívnym rozhovorom za ostatné týždne, do, dokonca mesiace. Boli sme v priamom kontakte, aj vy ste sa zúčastňovali a naozaj som rád, že každý bol takto zapojený. V piatok sme dostali predmetný dokument a mali sme trošku času, aby sme si ho prešli. Nemám až toľko otázok pre pána komisára Zajtra sa nám na prípravnej schôdzi podarí pripraviť stanovisko parlamentu. Takže mám možno len jednu otázku na pána komisára. Počuli ste, prosím, ako to vyzerá v rade? Bude to pre radu stráviteľné, takýto návrh, pretože treba konať rýchlo a komisár by nám mal pomôcť e, sa vysporiadať s takýmto s takouto lehotou, pretože ak to budeme predlžovať, bude to finančne náročné. Mali by sme sa sústrediť a zajtra sa vrátiť k našim rokovacím stanoviskám, ale naozaj potrebujeme vedieť, ako to vníma rada. Vyzerá to v rade na dohodu? Hovorili ste o nedostatkoch tých tradičných dvanastín. Máte ich zoznam, ale čo rada? Je rada pripravená, tak ako my, zobrať si na plecia, vziať si na plecia tú istú zodpovednosť, ako sme povedali my, že si vezmeme? A ešte záverečná otázka pre pána komisára a záver. Mali ste pravdu, keď ste nás konfrontovali s dôsledkami systému provizorných dvanástín, ak bude um, treba ich uplatniť, ale nemala by to byť hrozba. Nemalo by sa to používať nevhodným spôsobom a nejako v nás vyvolávať strach z predbežných provizorných dvanástin, a ktoré sa použijú ako metóda. Samozrejme v januári, ak sa to udeje Ehm, dva týždne pred dohodou, tak aj tak to nebude koniec sveta. Budeme radi, ak ten okamžitý tlak eh, hrozbami veľmi zlých vecí, ktoré sa stanú, ak pristúpime k provizorným 12 eh, aby tento tlak eh, ustal. Ak máme akceptovať váš návrh, pán komisár, Mohli by ste nám povedať, či je rada pripravená ho tiež akceptovať v takejto forme a až keď si to napokon finálne prediskutujeme, budeme aj keď je to pod určitým časovým tlakom, sa dospieť k rokovacej pozícii. Ďakujem pekne, Jens Geier. Chce sa vyjadriť. Paul Rubik možno chcel niečo povedať, ale žiaľ nie je prítomný, čiže tieňoví spravodajcovia a každý máte 3 minúty. Monika Holmajer ako prvá. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať za podklady, ako aj za pokrok v tom, o čom sme už hovorili a aj to, že ste to zapracovali. Teším sa, že 15 trojka je navrhnutá ako mier, tak by som to nazvala. Je to tam obsiahnuté. Takže nesnažíme sa o 400 miliónov a o úplné prijatie, ale 15 trojka je, e, tak povediac, ohraničená a malo by to byť tak v poriadku. Som zvedavá, ako sa na to bude tváriť rada, pretože mám pocit, že niektorí pracovníci ministerstva financí by chceli, aby sa to nikdy nestalo, pretože chcú objas- o- oznámiť svetu miliardy Myslím si, že je pozitívne aj to, že tu máme navýšenie horizontu 2020, ako aj v prostriedkoch na výskum. Pre KSMI je to, povedzme, také natesno. Je to jeden z tých programov, ktorý je veľmi pod tlakom. A ako to vidím, tak legislatíva pre nás je vlastne vyňatá a to, čo sme si zaumienili, sme vyňali a spoliehame sa na to, že potom niekedy bude nejaký opravný rozpočet a tam sa príjmu potom príslušné právne úpravy. To isté platí pre ESMU, EPA. To tý, pre tých tzv. SAS myslím si, že je pozitívne, že Západný Balkán je tu aspoň uvedený, pretože ako chceme mať stratégiu pre hranice na Západnom Balkáne, ak na to nemáme peniaze. Takže som aj pripravená pri IPA Turecku ešte niečo stiahnuť, keď vidíme, ale uvidíme, čo povie rada. Ale v zásade si myslím, že máme veľmi dobré východisko aj pri jej a myslím, že sa blížime k predstavám parlamentu, že tá pozícia z minulého roku je tento rok konečne tu na definitívne zahrnutá. To považujem za veľmi pozitívne. Čo ma ešte troška znepokojuje, ja chcem sa spýtať k headingu k okruhu 5. Pamätám sa, že pri zmierovaní tam stále ešte rakúske predsedníctvo prišlo s takým vojnovým pokrikom, že ešte viacej treba znižovať stav pracovníkov komisie. Tu musím úprimne povedať, že ja ako parlament si myslím, že to nie je v poriadku. My sme sa dohodli na 5%, to sme dodržali a myslím si, že by sme si mali za tým stať. Ja mám jednoducho pocit, že niektorí sa ale snažia komisiu jednoducho nechať vykrvácať, aby už potom nemohla ani obsahovo tak pracovať a tým by sa posilnila moc rady. A ak to naozaj tak bude, že to postihne komisiu, tak to isté sa potom stane s parlamentom a rada by si vyšla s pracovníkmi vlastných ministerstiev, ale tú možnosť my nemáme. My nemáme vlastných zamestnancov, takže ide to vlastne k e, medzivládnosti a to nechcem podporiť a chcem to tu jednoducho nahlas povedať, že pre mňa je to veľmi š, e, ťažká pozícia. Ďakujem pekne. Ben Koller. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár Oettinger. Ďakujem vám veľmi pekne za túto kvalifikovanú prácu, ktorú ste odviedli so svojím tímom, ako aj za túto veľmi dobrú formu prezentácie dnes. Bolo to veľmi dobre podložené a myslím, že môžeme z toho vychádzať a samozrejme nechcem opakovať tie všetky argumenty, ktoré vám my vždy ako politická skupina predkladáme pri návrhu rozpočtu, preto tie argumenty platia. Ale samozrejme musíme aj akceptovať, že ak chceme mať väčšinu v parlamente pre určitý postup, tak sa to demokraticky príjme a pôjdeme týmto smerom. A špeciálne máme samozrejme iný názor, to je použitie článku 15.3. My si myslíme štrukturálne a zásadne, že skutočne tento nástroj by sa nemal takto používať, pretože ak tu ide len o 100 miliónov eur, je to otázka zásad, princípu. A pokiaľ ide o vlastné prostriedky, buď ich chceme, alebo ich nechceme, ale ak ich máme, v slušnej výške, tak budeme rýchlo konfrontovaní s tým, že to bude stále viac a viac a bude to mať dopad na celkový vývoj. Takže pre nás je to stále zásadná otázka a pokiaľ ide o čísla, tak vidíme, že sa blížime k sebe, že je to dobré východisko a možno je tu jeden argument aj voči rade, aby sa tento návrh im dal predať a to je, Európska obrana, iniciatíva Európskej obrany a jej financovanie. Tam by sme mohli prípadne uviesť, že tu by sme dokázali dokonca stavať lietadla, s ktorými by mohli sedieť predstavitelia vlád až do Južnej Ameriky. A to by možno niektorých členov rady nalákalo. Ďakujem. 15 trojka nedá sa to prehnane používať, lebo sa to týka iba výskumu naozaj sa veľmi presne obmedzuje na túto oblasť a na nič viac. Gérard Depré. Vážený prítomný, prepačte, nechcel som tu vyvolať nejaký technický incident. Chcem sa naozaj pripojiť, pán predseda, k predrečníkom, ktorí uvítali to veľké úsilie zo strany komisie, čo sa týka toho nového návrhu z jej pera. Pred eh, tým, ako budem hovoriť o podstate, keď sa celkovo pozriem na to, čo sa navrhuje vo E, svetle priorit teda hlavne mojej politickej skupiny o 9, o 9% viac pre Horizon 2020, o skoro 18% viac pre Erasmus+, e, trošku menej, e, o trošku menej viac pri kosme a da, dalo by sa takto pokračovať, ale pri väčšine priorít naozaj sa výrazne navýšili prostriedky a to sme si aj želali ako politická skupina. Možno, že primálo, ak dovolíte, čo sa týka prostriedkov zmobilizovateľných na boj proti klimatickým zmenám. A hovorím to možno, že preto, že tu bola veľká demonstrácia v Bruseli za zvýšené úsilie, ale predsa len nejakoľko výhrad e, k niečomu, o čo sme žiadali, ale nefiguruje to tu. E, dôverujem kolegovi Viotovi, aj keď ma teraz práve nepočúva, aby sa o to zasadil pri nadchádzajúcich rokovaniach. Ale ešte je tu jeden problém, pán predseda. V tých rokovaniach ide o dva aspekty, teda o podstatu, o obsah a o obsah e, rozpočtu a Komisia naozaj navrhla niečo, čo môže byť vynikajúcim východiskom, takže to ako východisko aj podporujem. Ale potom ten druhý problém a ten je inštitucionálnejšej povahy. V zmluve sa hovorí o dvoch orgánoch eh, pre rozpočet a tieto dva orgány musia spolu rokovať a dohodnúť sa. Rada nám povedala, čo sa týka nástroja pre Turecko, že o tom sa jednoducho rokovať nebude. O tom sa nebude diskutovať. diskutovať. Buď e, to odsúhlasíte, alebo nebude rozpočet. A my hovoríme, že článok 15, tretí ocek je zaujímavý práve preto, že sú to peniaze, na ktorých e, sme sa už dohodli, že ich aj vyčleníme, aj použijeme, pretože sú z predchádzajúceho e, e, rozpočtového roku a potom to, čo povoloval finančný rokovací poriadok, tam sa špecificky hovorilo o tom, že sa to dá použiť na účely výskumu. Ja nechcem hovoriť o nejakej konkrétnej sume viac menej ide o 400 miliónov, ale ak teda máme využiť 15 trojku, tak potom by som ja mohol súhlasiť s týmto návrhom s istými malými úpravami, ale bez použitia 15 trojky ja nebudem môcť podporiť tento rozpočet, pán predseda. Ďakujem. Týmto sme si vypočuli tieňových spravodajcov, teda aspoň tu prítomných. Teraz k ostatným oddielom tieňoví spravodajcovia pán Kolmans. Ale pani Gardia Zabal, prepačte, väčšinou vás vidím priamo pred sebou. Eider. Ja som sa tu skrývala v kúte. Čo sa týka uh, ostatných okruhov, nemám k tomu veľa čo povedať. Okruh 5 zmena IPC. Áno, to sa trošku v návrhu zmekčilo. A aby som tu príliš nezabrala čas, jednoducho budem hovoriť o ďalších veciach. Čo sa presne stalo na poslednom zmierovacom konaní? Na stole bol návrh ktorý bol v súlade viac menej s tým, čo máme teraz, jedno číselko tam hore-dole. A rada jednoducho so všeobecným smerom tohto návrhu nesúhlasila. To číslo, ktoré oni chceli vidieť, boli, tie čísla boli nižšie, chceli viacej zoškrtať rozpočet, to, bola, to bol duch rozpravy. Um, my sme sa jednoducho nezaoberali detailami, ale celkovým duchom návrhu. Samozrejme, že to nebolo dokonalé, čo bolo na stole, ale rada sa vôbec nechcela s nami rozprávať, lebo nesúhlasili s celkovým význením. E, hovorili sme v kruhoch, hovorili stále dokola to isté. Aj na až spravodajcovia a kolegovia, kolegyne to už vzniesli, čo si vlastne rada myslí o tom návrhu. Vôbec nemá zmysel sa zaoberať detailami, ak to rada mieni odmietnúť. Na čo sa, na čo sa zamotávať do drobnosti, ak neprejde celá vec, celý veľký celok. Toľko chcem povedať. Parlament si nežela provizorné dvanáctiny, z toho predsa vyplývajú všetky možné problémy. Ale akýkoľvek iný názor, o, o každom sme ochotní diskutovať, ale keď vôbec nevieme, ako rada sa e, k veci stavia, čo vlastne priniesie k rokovaciemu stolu. Možno by správodajca mohol trošku viac zistiť, či je nejaký manevrovací priestor a pri ktorých číslach, pri ktorých sumách, čo sa asi bude diať, aby sme vedeli, že celkovo sme na jednej lodi. Ďakujem, pán Kolmel, na doplnenie. Zdá sa, že to nie je potrebné. Vyjadrili ste sa k oddielu 3 aj k ostatným. Takže teraz, ktorí by sa ešte chceli vyjadriť, e, tieňoví spravodajcovia, pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predseda, stručne. Chcem sa poďakovať komisii za návrh. Chcem sa poďakovať osobne komisárovi za jeho veľmi kompetentnú prácu, veľmi kvalitnú a e, aj v duchu lojalnosti, tak eh, z oči voči parlamentu, ako aj rade. Chcem sa poďakovať aj spravodajcom. Asi by nikto nepochopil, keby sme v roku 2019 fungovali s predbežnými dvanastinami pritom ten návrh e, nedosahuje ani 1% HDP, čiže je to úplne historicky najnižší e, rozpočet. A určite žiaden Európan, či už Francúz alebo Nemec by nerozumel, že najviac ťažia z rozpočtu e, pre, v oblasti výskumu, ale nechcú, aby sa vyčlenilo ešte viac. Ale podstate nejde ani o to navýšiť prostriedky, ale využiť nevyužité prostriedky z minulého roka. Ani nie e, všetky, 100 miliónov konkrétne. A Nemecko je najväčším e, príjimateľom takýchto prostriedkov a Francúzsko tretím najväčším. A možno, že nemecký minister financí si želá e, predbežné dvanastiny, Možno, že francúzsky minister si to želá tiež. Ale som si istý, že kancelárka Merkelová si to nežela. A ani francúzsky prezident Macron. A myslím, že presne na takejto politickej úrovni by sme to mali vidieť pretože v EÚ je e, veľká nestabilita a ak sú nejakí ministri, ktorí chcú dokonca ešte prispieť k tejto nestabilite, tak to treba jednoducho občanom povedať, poukázať na to. My chceme to najlepšie pre EÚ, teda stabilitu a realistický, ale aj zodpovedný rozpočet. Ďakujem, pán Murešan. Predovšetkým by som rád poďakoval pánu komisárovi Ottingerovi, že sa takto zaoberal druhým návrhom rozpočtu a prišiel nám ho predstaviť. Prvá vec, ktorú by som chcel povedať. To, že v prvom pokuse sa veci nepodarili, nebolo dobré pre dôveryhodnosť európskych inštitúcií ani pre radu, ani pre komisiu, ani pre nás v parlamente. A vidíme to už trošku v tlači ale úprimne povedané, nebola to žiadna dráma, to, že sme sa nedohodli v prvom kroku, ale bude to dráma s e, významnými dôsledkami, ak sa nedohodneme ani pri druhom pokuse. Nepomôže to dôveryhodnosti únie, bude to zlé pre členské štáty a aj pre beneficientov, ako to povedal pán e, komisár. Iba chcem poukázať na to, že existujú rozličné stanoviska a rokovania sú veľmi zložité. A to jednoducho nestačí sa týmto ospravedlňovať. Aj mimo európskych záležitostí ľudia sú zapojení do zložitých rokovaní s rozdielnými témami. Lekári, profesori, environmentalisti, všetci pracujú v ťažkých podmienkach. Môžem ich menovať ďalej a ďalej. Ale aj my si musíme jednoducho vykonať svoju prácu a rozpočet jednoducho vymyslieť a do konca roka ho završiť. Daniele, musíme byť e, pevní v rokovaniach musíme naozaj sa neustupovať za dohodnuté červené čiary, červené hranice a zároveň musíme byť konštruktívni, musíme mať odpovede, musíme byť pripravení na riešenia. Presne tak, ako to vysvetlil Manuel Fernández. Takže ja by som povedal, áno, dohodnime si čiary, za ktoré sa neustupuje a buďme pripravení na riešenia. Ale to neznamená, že krok po kroku nás rada vytlačí zo všetkých našich stanovisk. Tak toto nefunguje. Myslím si, že návrh rozpočtu je dobrý základ. Snaží sa preklenúť rozdiely medzi parlamentom a radou. Jasné, že existujú, pretože my nemieníme e, sa báť, ale naše priority sú stanovené. Pokúsme sa všetok tlak vyvinúť, ktorý vieme, na radu, pretože jedného dňa aj my, aj rada prispievame k tomu, že rozpočet funguje a preto potrebujeme spoločné konštruktívne riešenia s radou. Ďakujem. Ďakujem, už sa nikto nehlási o slovo. Môžem sa ja vyjadriť? Dovolíte mi to? Dobre, takže ja ešte raz chcem zdôrazniť, že je to náš posledný rozpočet v tomto volebnom období. Je to aj veľmi e, silný politický signál. Komisia podľa mňa prišla s návrhom, ktorý pre nás predstavuje mm, akceptovateľné minimum. Ak by sme to nezvládli, viete si predstaviť, ako by vyzeral e, nadchádzajúci viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027. Takže zajtra po obede dúfam, že e, v takomto pozitívnom duchu pristúpime aj k trialogu. Ale viackrát sa to podari, povedalo počas zmierovania, že máme pocit, že je parlament, že je rada, ale že rada to sú častokrát jednotliví ministri financí a rozpočtu a nemáme pocit, že by e, tam za tým naozaj boli angažované štáty a vlády. Takže my tu apelujeme na politikov pri moci, aby konali zodpovedne. Dobre, môže sa tu a tam prejaviť e, nevôľa, hnev u občanov, pretože sa im nepáči, ako sa spravujú verejné, financie. Majú možno pocit, že tu e, prevláda byrokracia a technokracia, ale pri nadchádzajúcom e, rozpočte máme práve príležitosť dosiahnuť to, aby prevážil politický e, postoj. Takže spolieham na nás všetkých. Chcem už teraz sa poďakovať všeobecnému spravodajcovi aj ostatným e, spravodajcom aj tieňovým. Takže teraz dostanete opäť slovo vy, pán komisár. Počuli ste čo si myslíme my. Dúfam, že spolu s vašim odhodlaním e, sa to podarí prelomiť. Ešte ráno bude aj koreper. Pán Von ešte sa hlási, ale o slovo. Uvidíme, koľko to bude trvať. Možno, že to bude až do stredy rána. To, ten trialog. Pán komisár, čo si teda myslíte po tejto rozprave? Pán predseda, dámy a páni, milí poslanci, ďakujem veľmi pekne podľa mňa za váš veľmi konštruktívny prístup. Myslím si, že máme dôvody na to, aby sme sa vám poďakovali za vašu podporu. Pýtali ste sa ma, že ako sa k tomu postaví rada. Nevidím nič také, čo by som mohol povedať, že toto je ich pozícia. Dnes e, do, ráno sme s generálnymi riaditeľmi predložili náš, prvý, náš nový koncept, nový návrh. Mali sme prvé rokovanie na túto tému. To sa týkalo v prvom rade rozpočtu, výšky rozpočtu. Ešte stále sú tu hlasy, ktoré nechcú akceptovať alebo nevítajú navýšenia, ktoré navrhujeme. Po druhé, máme relatívne kritickú situáciu v otázke článku 15.3 s niektorými členskými štátmi. Niektoré členské štáty to jednoducho nechcú akceptovať ale v zásade je rada pozitívne naladená na to, aby akceptovala tento návrh ako základ rokovaní zajtra v trilogu. Na každý pád nám ho nevracia. Pani poslankyňa Holmajer, vidím to ako vy. Je jedno, či komisia alebo iná inštitúcia by boli podľa, tých 5, eh, podľa bodu 5 zužované z hľadiska počtu zamestnancov. A tak ako vy si myslím, že tých 5 a je dobrý cieľ, ten sme dodržali a netreba ísť ďalej. A teraz máme stabilitu a preto netreba tu navyvíjať ďalší tlak. Možno bude treba o tom hovoriť pri viacročnom pláne, finančnom pláne, ale to, čo som ja navrhol minulý rok a teraz a nevidím tu možnosť ísť ďalej. Presne tak ako vy. Parlament a komisia sú odkázané na vaše hlasovanie a na svojich zamestnancov, ale členské štáty majú, aj, majú nielen európskych zamestnancov, ale aj zamestnancov svojich vlastných štátnych správ, ktoré môžu využiť. Pán Kome, ďakujem za pozitívny postoj. Článok 15.3 ste uviedli ako otázka princípu alebo zásad. Áno, to rozumiem. Chcem vám však povedať, článok 15.3 sa týka len horizontu 2020 a euroatomu, teda len výskumu. A nemá dopad na žiaden iný program, tak to prvé použitie teraz by neznamenalo otvorenie dverí k všetkému alebo nič. Tento článok 15.3 znamená, že aj v budúcich rokoch budeme môcť zachovať túto flexibilitu prenosu v oblasti výskumu. Ale aj k tomu bude vždy treba súhlas parlamentu a rady. Myslím si, že takáto pružnosť je dôležitá. Pretože keď sa pozrieme na to, že zmysluplné e, výskumné projekty, ktoré nestačia a pod, máme už aj schválené prostriedky na výskum, to predsa nemôžeme žiadať, aby sa vrátili a znovu, znovu vyplatili. Potrebujeme, aby boli k dispozícii aj nejakými presunmi. A priznávam, že aj v budúcnosti ten objem horizontu Európa, dneska je to 11-12 miliard, v budúcnosti to možno bude 16 alebo 17 miliard za rok, to je e, suma, kde nejaký malý miliónový e, údaj nemôže zohrávať kľúčovú úlohu. A to, čo tu bude možné, bavíme sa o jednej, jednom promile možno celého rozpočtu. A preto si myslím, že tento článok 15.3 je zmysluplný nástroj a chcem povedať, že naozaj sa môže použiť v prípade výskumu tak, ako to my navrhujeme. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám super večer a ako som povedal, zajtra do poludnia sme ešte k dispozícii pre e, vaše prípadné otázky a naše odpovede a vidíme sa potom popoludní. Ďakujem. Teraz možno ešte pardon, všeobecný spravodajca pán Vioty na úplný záver tejto rozpravy. E ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, aj vám ďakujem aj všetkým, ktorí sa vyjadrili. Bola to dôležitá rozprava. Vážený pán komisár, spomenuli to tu viacerí. Sme teraz v cieľovej rovinke a musíme jasne vedieť, o čo sa my ako rozpočtový výbor Európskeho parlamentu snažíme. My sme, sme urobili isté ústupky rade a je dobre si pripomenúť, že sme o niektorých bodoch e, nakoniec nediskutovali. Možno, že niečo považujeme za automatické na rozdiel od e, rady. E, to je ten článok 15.3. Vždy e, sa navrhovali škrty. My sme s mnohými súhlasili. Aj s lehotami sme častokrát súhlasili ale tlak sme nevyvíjali. Ale nedá sa to spraviť inak, ako opísal predseda Achtvi. Jednoducho sú tu dva rozpočtové orgány. A ak by to malo dopadnúť inak ako dohodou, ak tu bude nejaké pretláčanie rúk, tak e, sa do toho nezapojíme, pretože by v každom prípade porazenou bola Európa. A Európa by určite nebola porazenou, kedy by sme to e, rozhodnutie o rozpočtu rozhodli až e, povedzme o mesiac neskôr. Nie, iba keby si tu dva rozpočtové orgány pretlačali ruky, tak by to bolo fiasko pre Európu. Ďakujem. Pán komisár, uvoľníme vás, lebo e, viem, že máte ešte ďalšie povinnosti. E, želám vám veľa šťastia na Korepery, kde to taktiež budete prezentovať a malo by to uľahčiť poobedný trialog. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane pán Ashworth ale nemôže tu byť osobne prítomný a zastupuje ho Jose Manuel Fernández. Ďakujem. Stručne chcem odprezentovať e, prevod, ktorý rešpektuje všetky normy, aj nariadenia, hlavne to, to finančné. Je to už zvykom, ide o zberný prevod riadok 2001 prístavba k budove Konrad Adenauer v Luxembursku a renovácia, to je rozhodnutie, ktoré už padlo na rozpočtovom výbore e, v júli 2006, hovorí rečník. de près sur les propositions que vient de nous soumettre euh, sú nejaké pripomienky k tomu, čo povedal pán Fernández? Zdá sa, že nie. Tak myslím, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu elektronicky. Ja tu svoju nemám, takže to tam budeme musieť doplniť. Môžeme si to otestovať. Pani Gardia Zabal. Otestujeme zariadenie. Prosím, hlasujte. Testujeme. Nie sme už na, uznášania schopní? Zdá sa, že je to v poriadku. Prosím, hlasujte. Je vois rien apparaître. Le scrutin est ouvert. Ça... Ah. C'est bien. Bon, eh bien, le scrutin est clos. Alors maintenant... Dobre, funguje to. Teraz skutočne hlasujeme elektronicky, prosím. Tout le monde a voté? Non. Všetci už odhlasovali? Ak áno, e, uzatváram hlasovanie plus 3 hlasy, čiže 15 prijaté. nie sú otázky, takže ešte chcem povedať, že nadchádzajúce zasadnutie sa bude konať 10. Eh, decembra v Štrásburgu. Ale nie, pardon, ešte, ešte dnes o pol piatej spoločné. Eh, o 16. opravuje sa pán predseda. A potom teda 10. decembra v Štrásburgu ešte nie je stanovený konkrétny čas a aj 13. decembra Teraz pán Sarvama ma nahradí v kresle predsedu. Ďakujem mu za to. Ja musím cestovať do Paríža a vidíme sa zajtra, vážení kolegovia, kolegyne.